prezidenta. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. Dobré ráno, milí kolegovi, otváram dnešnú schôdzu. Najprv oznámenie. Včera pán predseda e, e, oznámil e, výklad článkov 166, 167 odsek 1 5 odsek 3